orgány mi postúpili žiadosť o zbavenie imunity kolegu Boleslava. Toto bude postúpené v zmysle rokovacieho poriadku na výbor pre právne záležitosti. E, budem podpisovať 10 e, aktov